potom môžem povedať, že všetko je platné. Grécké úrady poslali žiadosť na zrušenie parlamentnej imunity Jorgosa Christosa, aby mohli začať trestné konanie voči nemu na prvostupňovom súde v Atenách. Tuto žiadosť dáme ďalej